čo najsofistikovanejšie, pretože e, vzhľadom k tomu, že stále sofistikovanejšie prostriedky využíva, e, využíva teda kriminálne organizácie, tak aj my musíme takto odpovedať. Je veľa osôb, ktoré prechádzajú hranicami práve použitím takýchto falšovaných dokumentov a to je zdrojom našich obáv. Bezpečnosť občanov, všetkých občanov v Európe bez ohľadu na to, kde žijú, musí byť zabezpečená. E, Frontex, systém FADO a ostatné systémy musia pomáhať. My musíme veľmi rýchle identifikovať takéto falošné dokumenty, aby sme dokázali poskytnúť bezpečnosť všetkým. Pán Zonca, minúta. Ďakujem bardzo, Ďakujem pekne. ja skutočne veľmi podporujem návrh správy. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni za jej kvalitnú prácu. Domnievam sa, že bezpečnosť je skutočne tým najspoločnejším záujmom, ktorý máme v rámci Európy. Dámy a páni, čo je okrem toho dôležité, je, že zatiaľ čo podporujeme FADO, tak zároveň posilňujeme Frontex, ktorá je mimoriadne dôležitá agentúra EÚ, ktorá by mala stále zlepšovať svoje fungovanie, tak aby dokázala poskytnúť bezpečnosť celému kontinentu. Máme nespočetné zlé skúsenosti, pokiaľ ide o nedostatok plného dodržiavania alebo prihľadania na otázky bezpečnosti a myslím si, že v tejto chvíli EÚ buduje svoj systém bezpečnosti podobne ako Polsko. Polsko je bezpečnou krajinou, Európa by mala byť bezpečným kontinentom a to je cieľom podľa mňa tohto projektu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Dali, aby vystúpila za komisiu. Ďakujem za prácu, vážená pani Mecola. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom a poslankyňam za túto rozpravu. Ako som povedala, falošné a práve dokumenty a súvisiaci systém online FADO zaručí vysokú úroveň bezpečnosti v EÚ a posilní kontroly na našich vonkajších hraniciach. Konečná politická dohoda ohľadne návrhu komisie poskytuje pokrok v porovnaní so súčasným fungovaním systému a prispieva k boju proti e, falšovaniu nielen dokumentov, ale aj totožnosti. A tak ako to povedali viacerí, tu prítomní je to tiež dobrá ochrana údajov a e, základných e, práv, takže sa teším na výsledok hlasovania ohľadne konečného kompromisu. Ďakujem. Thank you. Uh, Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane ešte spravodajkyňa pani Mecola. Záverečný prejav. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj komisárke Dali. Veľmi pozorne som všetkých počúvala. Chcem sa poďakovať za jedno, jednomyselnú podporu. Je to opäť e, zdôraznenie toho, o čom hovoríme. Systém FADO bol vytvorený na to, aby pomáhal členským krajinám pri zdieľaní informácií, rýchlom zdieľaní e, obrázkov pravých a sfalšovaných dokumentov e, používanie sfalšovaných dokumentov v šengenskom priestore sa výrazne zvýšilo v uplynulých rokoch. To tu bolo povedané, hlavne e, tých úplne najnedávnejších, preto musíme konať. Zmenia sa postupy falšovateľov a preto musíme vždy byť ideálne o krok pred nimi, pred tými, ktorí majú zlé úmysly a takýmto spôsobom sa zaručí lepšia ochrana vonkajšej hranice EÚ, zabezpečí sa voľný pohyb osôb a to je e, jeden zo základných princípov a taktiež sa uľahčí e, cestovanie cez hraníc pre tých, ktorí majú platné cestovné dokumenty alebo povolenia na pobyt. Takže e, sa odhalia falošné dokumenty. Je to nástroj, na ktorý sa dlho čakalo. Bude to mať teda pozitívny vplyv, pretože budeme môcť chrániť práva ľudí, ich totožnosť, čo žiaľ zneužívajú e, kriminálne siete, bez toho, aby to ľudia ani nevedeli. Mnohokrát ani teda nevedia, že sú predmetom zneužívania. A potom tu vystúpil kolega za zelených. Áno, ja myslím, že je tu rovnováha medzi e, bezpečnosťou a ochranou základných práv, takže nejde o to e, zásadne zmeniť nejakú našu politiku v oblasti migrácie, len treba reagovať na vývoj, takže na všetkých vás apelujem, aby sme boli jednotní a aby sme podporili tento dokument tým, že zajtra budeme hlasovať za. Ďakujem pani spravodajkyňa, týmto rozpravu e, uzatváram. Hlasovať sa bude zajtra. Ďalší bod programu. Vyhlásenia Rady a komisie, súčasný stav boja EÚ proti praniu špinavých peňazí vzhľadom na Luanda Leaks. Chcem pripomenúť, že sa môžete hlásiť do spontánnej rozpravy štandardne aj elektronicky a rovnako to platí aj pre modré karty. Inštru- inštrukcie sú pri vstupe a modré karty až potom, ako vystúpia rečníci v mene jednotlivých politických skupín. Na úvod pani Brnec za radu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení prítomní, Ďakujem za pozvanie predsedníctva k tejto rozprave. Chcem, vám, chcem vás uistiť, že Rada, ako aj parlament a komisia e, je e, angažovaná v boji proti praniu špinavých peňazí a te, e, financovaniu terorizmu. Takže aj tu bol dosiahnutý pokrok. Bola pozmenená smernica a aj bankový balík. A E, taktiež trestnoprávny rámec. To sú nedávne pravidlá, ktoré treba začať uplatňovať v praxi. Špekulácie vyplývajúce zo škandálu Luanda Leaks e, budú škodlivé, ak sa potvrdia. Nielen preto, že Angola prišla o nemalé peniaze, ale preto, že aj to dokáže, že banky neuplatňujú všetky platné pravidlá. Takže vyšetrovania prebiehajú tak v Angole, ako aj v Portugalsku a treba tomu dať čas. V júli komisia zverejnila na požiadavku rady e, postmortem review prípadov e, prania špinavých peňazí zapájajúcich aj európske banky a boli identifikované konkrétne problémy pri dohľade a identifikácii tých pravidel, ktoré sa v tejto oblasti nedržiavajú, nedodržiavajú v EÚ. Takže sa nedá vylúčiť, že e, sa takýto niečo môže zopakovať, ak sa to potvrdí toto podozrenie. Sú tu mnohé výzvy, ale myslím si, že je tu dôvod aj na trošku optimizmu. E, takže parlament, komisia aj rada si uvedomujú, že je to pálčivá otázka a naviac mm, si myslím, že máme aj spoločné ambície pri zvládaní tohto veľkého problému, ktorým je pranie špinavých peňazí. Takže strategicky môžem skonštatovať, tak ako aj rada vo svojich záveroch z decembra, že e, komisia sa musí zamyslieť nad spôsobom, ako zharmonizovať ešte viac postupy v boji proti praňu špinavých e, peňazí, zvážiť výhody a nevýhody vytvorenia nejakého európskeho dozorného orgánu e, rada. Taktiež má ďalšie odporúčania. Máme akčný plán na boj proti praniu špinavých peňazí a ECOFIN to schválil v decembri 2018. To mm, pokračuje a my to ďalej zblízka sledujeme. Naše predsedníctvo e, začalo aj širšiu diskusiu o boji proti e, financovaniu e, závažnej trestnej činnosti. Takže je, sme možno, že na kryžovatke teraz, kedy máme možnosť uberať sa cestou k účinnému režimu na boj proti praniu špinavých peňazí. Preto sa teším na e, nadchádzajúcu iniciatívu a návrhy komisie a dúfam, že sa poučíme aj z nedávneho škandálu Luanda Leaks. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz pani Dali za komisiu. Nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda, vážená pani ministerka, vážení poslanci, poslankyne. Komisia uznáva význam tejto rozpravy a víta príležitosť objasniť svoj postoj k otázkám, ktoré zdá sa tvoria jadro tohto škandálu Luanda Leaks. Neustále sme tvrdili, že lepšie uplatňovanie pravidel na boj proti praniu špinavých peňazí v Európe, ako aj silnejší dohľad sú zásadné na to, aby bola zvýšená odolnosť nášho finančného systému. Okrem stability potrebujeme zaručiť aj integritu našich finančných systémov. Nie je to problém jednej jedinej krajiny. EÚ by nemala mať žiadnu toleranciu z oči voči tomuto fenoménu. Takže sme ochotní uplatniť všetky nástroje, ktoré k dispozícii máme a to mm, v plnej miere. A sme ochotní ich aj posilniť. Nebudeme váhať e, s navrhnutím aj zmien e, legislatívnych alebo takých, ktoré sa týkajú architektúry inštitúcií, aby sme e, ešte účinnejšie bojovali proti daňovým únikom, um, a financovaniu terorizmu. Je tu aj uznesenie parlamentu, ako aj e, závery Ecofinu z decembra a komisia preto schváli nový akčný plán e, v oblasti prania špinavých peňazí, aby sa zlepšilo uplatňovanie e, pravidiel. Veľa sa toho spravilo v uplynulých rokoch. Je tu piata smernica na boj proti praniu špinavých peňazí a 10. január e, bol dátum na e, transpozíciu členskými krajinami a ide o to, aby si to privlastnila občianská spoločnosť aj média alebo organizácie občianskej spoločnosti a prispeli tak k väčšej dôvere čo sa týka integrity e, obchodných transakcií a stability finančných systémov. Právny rámec, ktorý je v platnosti, sa snaží zaručiť dobrú rovnováhu medzi potrebou zaručiť e, súkromie, osobné údaje a e, potrebou väčšej transparentnosti pri finančných a hospodárskych aktivitách. A to tým, že sa e, vytvoria dostupné registre, čo sa týka e, toho, kto vlastní informácie. My chceme teda e, vytvoriť akýsi zlatý etalón, ktorý by slúžil ako model. Žiaľ, nie všetky členské krajiny túto piatú smernicu ešte transponovali, takže my sme začali aj konania v týchto veciach, v tejto veci voči 8 členským krajinám, kde absolútne nie je žiadna ešte transpozícia ale problémom nie je tak, ani tak nedostatok pravidiel, ale je to uplatňovanie konkrétnych pravidiel a to sa deje na národnej úrovni a sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Nedávne legislatívne zmeny mandátu Európskeho dozorného orgánu e, naznačuje nové možnosti pre Európsky bankový e, úrad, aby teda tu bola väčšia koordinácia aj pri dohľade, čo sa týka prania špinavých peňazí a financovania terorizmu to sa týka celého finančného sektéru, sektoru, ale komisia uznáva, že treba toho spraviť ešte viac. Je potreba um, sa zamerať na štruktúralne nedostatky, regulačnú fragmentáciu v um, členských krajinách. Tam je európska pridaná hodnota. Takže komisia sa snaží, bude snažiť vytvoriť jednotný globálny uh, politický rámec na boj proti Mm, praniu špinavých peňazí a mali by sa tam naozaj odzrkadliť všetky možné zlepšenia. E, čiže e, treba zdieľať viac informácií medzi e, úradmi, stíhať zločincov a získavať späť takýto majetok, takže mali by tu byť skôr nariadenia a nie smernice, mala by tu byť aj väčšia úloha pre EÚ pri dohľade. Myslím, že je to opodstatnené. Uplatňuje sa to aj pre dohľad, ako aj pre koordináciu eh, jednotiek eh, finančného spravodajstva. Mala by byť vytvorená štruktúra, ale to by nemal byť cieľ sám o sebe pre nás či už nový úrad alebo nejaký, ktorý nadvezuje na taký, ktorý už existuje, musí mať jasne zadefinovaný rozsah pôsobnosti, právomoci a hlavne e, efektívna správa. Vieme, že máme podporu Európskeho parlamentu, aby sme e, e, mali účinnejší e, účinnejšiu architektúru dohľadu a uplatňovania. Presne taká je aj naša ambícia. Thank you. Ďakujem. Teraz e, v mene politických skupín vystúpia jednotliví rečníci za EPP. Pán Markus Ferber na dve minúty, nech sa páči. Ja, Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja som pán Ferber. Vážený prítomný, škandál Luanda ešte raz ukazujú, že EÚ napriek tomu, že už má piatú smernicu na boj proti praniu špinavých peňazí. Ešte stále je veľmi príťažlivá pre takúto aktivitu, takže sa musíme zaoberať otázkou, prečo je to naďalej tak. Áno, veľkým problémom, problémom je e, pomalá transpozícia. Áno, tu môžem s vami len súhlasiť, pani komisárka, pretože tá lehota na transponovanie bola nedávno, 10. januára. A až 5 z 27 členských krajín plnej miere aj smernicu transponovali 15 iba čiastočne. E, pani e, ministerka, okrem iného aj vaša krajina. A e, ja som rád, že komisia povedala, že voči 8 krajinám už aj začala konania. Takže toto ukazuje, ako členské krajiny v praxi eh, bojujú proti praniu špinavých eh, peňazí a všetky tie pekné rezolúcie eh, ministrov financí EÚ sú asi iba prázdnymi slovami. Členské krajiny teda nie sú schopné alebo mm, nemajú dostatočnú snahu bojovať proti praniu špinavých peňazí a preto sa treba zamyslieť nad tým, ako tento problém na európskej úrovni môžeme zvládnuť Ďakujem eh, pani ministerke, eh, že zás počúva. <clears throat> Ide tu o integritu európskeho finančného systému aj o bezpečnosť našich občanov, pretože pranie špinavých peňazí, ako je organizovaný zločin, sú bezprostredne navzájom prepojené. E Európskou prokurátorou vlastne máme model toho, ako by sa to dalo zvládať na európskej úrovni, taká európska perspektíva a preto naozaj vyzývam členské krajiny, aby <clears throat> spolupracovali, aby sme mali také, takýto Európsky úrad e, pre stíhanie e, a nečakať iba na transpozíciu v poslednej členskej krajine. To určite ani zďaleka stačiť nebude. Ďakujem. Progress... Teraz za SAD na minútu pán Hejnaj Luoma. Arvoisa. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Uh, opäť raz sme vďační nezávi- nezávislým novinárom, ktorí e, svojou prácou odhalujú, ako v skutočnosti sa peniaze pohybujú, a ako je to v rozpore s našimi pravidlami, je veľmi šokujúce, že sa to všetko udialo v krajine, z ktorej tretina občanov žije z menej ako dvoch dolárov denne. 100 milióny, dokonca miliardy sa ukradli z krajiny a mnohí Európania, európsky rôzni poradcovia, rôzni právnici vlastne napomáhali tomuto systému, ba dokonca aj štátni predstaviteľe boli súčasťou týchto systémov. Um, už dlho čakáme na to, že sa sprísnia v skutočnosti pravidlá. Teraz eh, je eh, podľa mňa na mieste uznať, že eh, zrejme sa nám to nepodarí tak, ako sme sa doteraz o to snažili. Musíme presadiť jednotnú legislatívu a musí sa do toho zapojiť aj bankový sektor, tak aby lepšie fungovala aj dohľad, aj na európskej úrovni. On behalf of the Ďakujem. pani mene Renew pani Strugariu na dve minúty. Your microphone is not on. Prosím s mikrofónom. Will... Ďakujem, po rumúnsky vystúpim. Netransponujeme úplne ani správne, ani eh, dosť rýchlo eh, nástroje EÚ slúžiace na boj proti praniu špinavých peňazí. To je realita. Komisia dnes e, začala e, s konaním voči rôznym krajinám, okrem iného aj Rumúnska, pretože práve tá piatá smernica e, nebola včas dostatočne transponovaná. Ani štvrtú žiadna krajina až tak netransponovala a pritom lehota bola už v 2017. A ja je tu nedávny škandál Luanda Leaks a ten jasne ukazuje, že potrebujeme nariadenie na boj proti praniu e, špinavých peňazí. Je to odvážne a potrebné. Smernice nie sú dostatočne silným nástrojom, takže treba tu zmeniť paradigmu. A taktiež potrebujeme e, presne vedieť, kto e, je príjimateľom, takže tá transparentnosť je zásadná. Legislatívne nedostatky sú za zraniteľnosťou tak EU ako aj členských krajín, a to ešte väčšou. A nie je priateľné, že v jednej konzultinkovej firme, ktorá najviac pracuje aj pre e, inštitúcie EÚ, e, poskytuje takéto služby aj diktátorom e, v tretich krajinách a pomáha im e, praniu e, peňazí, transferovaní do daňových rajov a e, tak sa vyhýbajú zdaneniu v ich e, krajiny. Takže e, legislatíva magnicky, tak ako sme ju žiadali v decembri, musí e, uzrieť svetlo e, dňa a aj e, e pri Luanda Leaks sa zase ukázalo, že e, umožniť riadne vyšetrovanie je zásadné. Aj právnu ochranu musia mať. Je to dôležité pre všetkých. Ďakujem.

Keď sa pozriem na ten nedávny škandál, tak mám naozaj zlý pocit, pretože e, zdá sa, že sa pomaly e, dá privyknúť na takéto škandály, pretože to vzrušenie je trošku menšie po každé a e, zdá sa, že politika je bezmocná z oči voči takýmto veľkým snahám vyhnúť sa zdaňovaniu zo strany tých najbohatších a najmocnejších, ale e, to tak nemôže byť. Politika vždy musí bojovať proti nepráviu a e, zasadzovať sa za našu demokraciu bez ohľadu na to, ako silní sú tí protivníci. A nie je náhodou, že pri Luanda Leaks e, Opäť ide o našu členskú krajinu Portugalsku. Už pri Football Leaks pred, rekom, pred rokom Portugalsko bolo v centre e, korupčného škandálu a výsledkom bolo, že biela e, vrana Louis Pinto je vo vezení, ale skutoční e, zločinci neboli stíhaní a Portugal aj Portugalsko predáva aj mnohé zlaté víza a Madeira je vlastne daňovým rajom, takže tak to sa pošliapáva eh, vnímanie eh, toho, čo by právo malo byť v očiach ľudí a Európska komisia naozaj musí európske právo presadzovať v všetkých členských krajinách a áno, ak sa porušuje zmluva, tak treba začať konanie. Takže v Portugalsku ste eh, žiaľ pridlho sa len prizerali a Pritom už prebiehali e, veľké škandály, ale bez nejakých odsúdení. Takže je tu aj problém s právnym štátom v Portugalsku a Európska komisia naozaj sa musí rýchlo zamerať na tento problém aj formou rôznych konaní a potom aj smernica ohľadne auditu. Práve auditory v budúcnosti by už nemali mať možnosť e, e, e, robiť obchody v kontexte prania špinavých peňazí, tak ako to ukázal nedávny škandál Luandalix. The... Za skupinu ECR teraz vystúpi pani Kempa. Ďakujem pekne za slovo iba skutočná legislatíva, a ktorej nedodržanie sa trestá, môže zabrániť tomu, aby organizovaný zločin sa obohacoval. V Polsku sa zaviedli takéto pravidlá e, za Zbigniewia Žobra, ktorý e, bol prokurátorom. Bojujeme efektívne proti praniu špinavých peňazí. Takýmto spôsobom sprísnili sme legislatívu a získali sme späť zhruba miliardu eur. Ide o odhodlanie prokuratúry a tiež ministerstva spravodlivosti. Je to ich zásluha. Máme rôzne nástroje, napríklad zhávanie majetku, obmedzenie činnosti bank, Ďalej subjekty, ktoré nie sú ochotné spolupracovať, e, na nich sa tiež vzťahujú e, sankcie. Máme teda efektívne spôsoby, ako bojovať proti praniu špinavých peniazí v Polsku. Isté, že piata smernica o praniu špinavých peniazí je dôležitá na európskej úrovni. Je to ďalší prvok v rámci boja s organizovaným zločinom. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu GUNGL dostane slovo pán Gusmao. One minute and a half. Ďakujem. Luanda Leaks, táto teda kauza odhalila zakomponovanie e, štátnych orgánov e, do tejto aféry. V Portugalsku tiež sa viedli obchody s Isabel dos Santos e, a s firmami, ktoré vlastnila v iných jurisdikciách, ako napríklad Malta aj tam prebiehala aktívna spolupráca s aktérmi prania špinavých peňazí. Tiež je eh, to súčasť odpovednosti európskych inštitúcií konať, ak sú krajiny, ktoré umožňujú daňové úniky a finančné zločiny pre špinavých peňazí, tak poslanci, pardon, členské krajiny a Európska únia ako celok musia zakročiť. Je tu riziko, že sa objaví ešte mnoho podobných eh, škandálov, a to bez toho, eh, aby boli potrestaní tí, ktorí napomáhali tomuto zločinu, či už na úrovni štátu, alebo rôzne eh, poradné firmy, ktoré často inak vykonávajú zákazky pre Európsku úniu, pre komisiu a často sú súčasťou aj týchto nezákonných konaní a tiež finančné inštitúcie únie. Ak nikto e, z týchto nebude musieť byť volený na zodpovednosť, tak v konečnom dôsledku iba e, Chuj Pinto e, bude za to potrestaný, teda človek, ktorý vlastne na to upozornil Biela vrana. Jediné ponaučenie, ktoré si z toho občania vezmú, čo sa týka zakročenia EÚ, je, že vlastne to ostane nepotrestané a nikto za to nebude nezodpovednosť. Ďakujem pekne, týmto sme čerpali rečníkov za politické skupiny. Ďalej nasleduje pani Pereira v rozprave na minútu. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia. Pranie špinavých peňazí je zločin s mnohými tvárami. Presúvajú sa majetky investície vďaka tomu firmy vlastne sú e, poškodované a ekonomika trpí. Ale peniaze, bez hľadu na to, koľko sa perú, nadalej ostávajú špinavé. Je to problém e, v skutočnosti zlyhávania právneho štátu a tiež ľudských práv. Musíme presadiť veľmi rázne reakcie na toto dianie. Je mnoho konaní vo veci porušenia e, v súvislosti s krajinami, ktoré netransponovali správne smernicu, piatú smernicu o praní špinavých peniazí. Tiež e, každá jedna členská krajina, ako povedala už komisárka, sa musí s týmto popasovať primeraným spôsobom. Vzhľadom na to, že sú rozdiely medzi členskými štátmi, vždy sú pootvorené dvere pre zločin. Európsky parlament e, musí reagovať ráznejšie, rozhodnejšie. Smernica sa musí zmeniť na nariadenie, musíme presadiť väčšiu mieru európskeho dohľadu, tiež Centrálna banka sa do tohto musí zapojiť, ako aj národné orgány zamerané na reguláciu. Ďakujeme pekne pani Kiniči na minútu. E, ďakujem, pán predseda. E, odhalenie ohľadom Luanda Leaks, ktoré sa týkajú aj e, prevádzkovateľov v rámci niektorých európskych štátov, poukazuje na to, že pranie, boj proti praniu špinavých peniazí musí zostať prioritou Európskej únie. Boj takéhoto typu, a teda pranie špinavých peniazí, je spôsob, ako sa zakorenujú takéto organizácie na území E, Európskej únie a vstupujú do prostredia e, normálnej bežnej hospodárskej súťaže. Takto využívajú svoje fungovanie aj na, fungo- aj na terorizmus a na iné veci, takže treba posilniť úsilie v oblasti boja proti, boja proti praniu špinavých peňazí. Pokiaľ ide o smernice, ktoré sa týkajú tejto témy, nestačí to, treba ísť aj do oblasti trestného poriadku, takisto justičné a investigatívne Úrady musia e, byť podporené vo svojej činnosti a takisto e, policajné zložky musia mať e, efektívne prostriedky už na administratívnej úrovni, aby dokázali proti tomuto bojovať, tak ako sa to deje v prípade Talianska s finančnou políciou. A to všetko za účelom znovu získania prostriedkov, ktoré boli nadobudnuté nekalou trestnou činnosťou. To sa deje len v 1% prípadov. Ďakujem pekne, pani Kiniči, drahá Katarína, pán Guerreiro, minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Luanda Leaks a tieto škandály dokazujú, ako ekonomické a finančné systémy v Európe vedú k vlnám korupcie, taktiež e, vplyvu prania špinavých peňazí. Je dôležité, aby zlyhania systému v Portugalsku sa veľmi pozorne vzali na vedomie. Vidíme, ako občania v tomto strácajú 273 pracovných miest sa vytvorilo tak málo posledných rokov vzhľadom na politiku úspor. Má to dopady na všetky členské štáty, takáto trestná činnosť. Luanda Leaks dokazuje tiež, aké je dôležité chrániť biele vrany a tiež, aby vyšetrovanie prebehlo náležitým spôsobom. Smernica sa musí e, implementovať e, riadnym spôsobom a tiež e, ochrana bielých vrán musí prebiehať podľa pravidel tak, aby aj investigatívni novinári a ostatní mohli vykonávať svoju prácu slobodne. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo a pán kolega Ferreira. Ďakujem. Škandál Luanda Leaks a podobné dokazujú, ako anonimný kapitál sa môže presúvať a vďaka tomu prebieha pranie špinavých peňazí. Naše krajiny musia o mnoho viac e, spolupracovať s orgánmi e, a nie medzi sebou. V týchto e, prípadoch trestnej činnosti vidíme, že často sa legislatíva úplne ignoruje, nič sa nemení orgány v tzv. rozvinutých krajinách predtým zatvárajú oči a nerobia si svoju prácu tak, ako by mali. A nedá sa nejako obhájiť takéto pokritectvo. A teraz sa prejavujú len neokolialistické zámery Európskej únie takýmito krokmi. Zdá sa, že nie je skutočná snaha veci zlepšiť, e, zasiahnuť proti takýmto trestným e, konaniam. A okrem toho v Európskej únie existujú aj daňové raje a to len dokazuje to, čo hovorím. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán kolega Radev. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, na európskej úrovni máme prísne pravidlá, 4. a 5. smernice boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti financovaniu terorizmu. Transpozícia mala prebehnúť k 10. januáru tohto roka na neskôr, ale Luanda Lix dokazuje, že tieto pravidlá zjavne neboli plne dodržané vo všetkých členských štátoch a nie všetky banky sa ich držia. Je znepokojivé, že máme prísne regulovaný sektor, máme potrebné nástroje, aby sme odhalili akékoľvek podozrivé praktiky v rámci prania špinavých peniazí a pritom to nestačí. Nejde pritom len o externé hrozby, prania špinavých peniazí sa deje aj v EÚ. A takýmto spôsobom eh, finančné trhy v EÚ eh, sa stávajú obeťou teroristov a zločincov. Luanda Leaks sú jasným príkladom neplnenia európskej platnej legislatívy a vrátanie preverovania totožnosti klientov, a taktiež e, informovanie o pozodrivých transakciách a tak ďalej. A preto najdôležitejšie podľa mňa je držať sa pravidiel, kontrolovať plnenie platnej legislatívy. To sú podľa mňa tie najdôležitejšie veci. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Markeš. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. E, som rád, že sa venujeme tejto aktuálnej téme a vraciame sa e, k obave, ktorú parlament formuloval už viackrát. E, je to e, žiaľ prítomné v našej spoločnosti. E, často vidíme v mnohých vrstách spoločnosti prejavy trestnej činnosti. Objem takýchto zločinov je obrovský. Digitálne transakcie sú čoraz rozšírenejšie a sú sofistikovanejšie. Musíme uznať, že nariadenie a teda regulácia nie je dostatočná. Musíme presadiť koherentné režimy dohľadu a tiež musíme zadefinovať eh, pojem nelegálne praktiky o mnoho mus, viac. Musíme prehlbiť spoluprácu medzi členskými štátmi a orgánmi. Tiež musíme zvážiť eh, ďalšie právomoci pre európske orgány. Musíme presadiť eh, plnenie aj v inštitúciách, aj vo verných orgánoch. Zrejme budeme musieť aj zintenzívne legislatívne procesy na európskej úrovni. Budeme musieť možno zvážiť schválenie nariadenia na európskej úrovni a tiež musíme, aby ľudia dôverovali bankám, finančným inštitúciám, verejným orgánom a preto ani zďaleka sme ešte nevyhrali. Bojujme ďalej. Ďakujeme. Kolega Marquez, teraz dostáva slovo pán kolega Kaza, nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci, pranie špinavých peňazí je veľmi vážny zločin. Je veľmi ťažké odhaliť e, túto trestnú činnosť a trestne stíhať osoby, ktoré sa jej venujú. Informácie, ktoré sú nevyhnutné pre určenú v trestnom konaní, sa neposúvajú a to spôsobuje beztrestnosť. Isté, že investigatívna novinárka Dafne Caruana Galicia bola zavraždená, aby neodhalovala ďalej prípady prania špinami peňazí a korupcie. Presne také korupcie a prania špinami peňazí, ktoré sa dopúšťali štruktúry na najvyšších úrovniach a preto Európska únia musí naďalej presadzovať e, výmenu, povinnú výmenu informácií. Kým sa to nestane, tak nebude systém spravodlivosti fungovať. Tiež musíme zajistiť výmenu informácií medzi dohľadnými úradmi navzájom a tiež spolupráca s tretimi krajinami musí prebiehať čo najhladšie v oblasti boja proti praniu špinových peniazy a musíme presadiť dôsledky pre tie krajiny, ktoré nebudú ochotné spolupracovať. Už nemôžeme pokračovať eh, tak ako doteraz. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán kolega Tank. Ďakujem, pán predsedajúci. 2 miliardy eur od angolských občanov ukradla. Taktiež získala požičky, ktoré nikdy nesplatila. Prečo Isabel dos Santos sa stala najbohatšou ženou Afriky? Mnohí tvrdia, že je to kvôli korupcii, ale vidíme len peniaze, ktoré sa míňajú a ona míňala svoje peniaze tu. E, kúpila si holandskú jachtu e, za 30 miliarov e, liber si kúpila palác v Londýne, teda skutočnými spoluaktérmi boli tí, ktorí prali peniaze z Lichtenštajska, z Luxemburska, z Amsterdamu, poradcovia a rôzni konzultanti. Toto sú subjekty, ktoré nadalej sú voľné, pričom Rui Pinto, teda zdroj informácií v Luanda Leaks, už celý rok sedí vo vezení. On je len ďalšia biela vrana, ktorá nemá dostatočnú ochranu. Na to sa pýtam Európskej komisie Musíme si uvedomiť, kde je skutočný problém. Musíme tiež uznať, že problém je v nás a musíme sa snažiť chrániť tých, ktorí odhalujú tieto zločiny. Teda bojujeme proti praniu špinavých peňazí, bojujeme spoločne. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán popredseda Karas. Ja, Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia. 2000 miliard eur každoročne sa preperie na celom svete. Ale nemusíme sa pozerať len na ostatných. Problém začína nie mimo Európskej únie. 110 miliard eur sa preperie v rámci EÚ. To znamená, že sa to veľmi už približuje eh, ročnému rozpočtu únie a preto naozaj tu ide priamo o dôveryhodnosť právnych systémov, taktiež je tu o dôveryhodnosť Európskej parlamentnej demokracie. Je naozaj neuveriteľné, že ešte stále je tu rozpor medzi záväzkami a tým, čo reálne členské štáty plnia v praxi. Ešte stále je tu situácia, že štvrtá smernica o prenešpinových peniazí nebola transponovaná, aj keď piatá už od januára by sa mala transponovať v praxi a ešte stále je prienik, um, sú ešte stále nedostatky, ešte stále nám chýba riadny dohľad eh, nad týmto sektorom Európska finančná polícia a tiež Európsky ohlacovací úrad. Teda urobme konečne to, čo slubujeme už celé roky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Belka. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Po diskusiách o panovských dokumentoch Paradise Papers, LuxLeaks a tak ďalej, opäť raz tu diskutujeme o podobnej téme Luanda Leaks. Zachádzanie do podobnej diskusii o, o tom, čo všetko zle urobila pani Dosantos, to už zrejme nemá veľmi zmysel my si musíme uvedomiť, e, čo máme na starosti my tu v Európe. Poprvé, Dubaj sa často spomína ako destinácia týchto špinových peniazí. Prečo Spojené arabské emiráty nie sú na našej čiernej li- listine krajín, ktoré nie sú ochotné spolupracovať? Chcem vyzvať komisiu, aby to preverila, keď sa bude e, opäť prehodnocovať tento zoznam. Ďalej po druhé, Portugalská banka a malský poskytovateľ finančných služieb pomáhali pani Dos Santos eh, v jej krokoch. Kde sú teda mezery eh, v našom boji proti praniu špinových peňazí a proti eh, daňovým únikom? ročný akčný plán o boji proti praniu špinových peňazí a legislatívne akty o daniach sa musia aj tomuto venovať. Aj keď je správne kritizovať zlyhanie najbohatšej ženy Afriky, musíme sa zároveň opýtať sami seba, prečo v Európskej únii uľahčujeme takéto konanie aj my sami. E e Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz otváram spontánnu rozpravu. Dostal som 5 žiadostí, všetkým vyhoviem a začíname poslankyňou Pietikajnen, Minúta, nech sa páči, pani poslankyňa. Všetci vieme, že najväčšia chyba, pokiaľ ide o smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí, je na ramenách členských štátov. Slabá implementácia nedostatočné európske právomoci, pokiaľ ide o prudenciálny dohľad, slabá spolupráca medzi útvarmi pre finančné spravodajské informácie, obmedzené rozsah právomoci, pokiaľ ide o platformu pre vymenenie finančných spravodajských informácií na nastavanie štandardov. Vieme, že systém nefunguje, pretože je tak nastavený, aby nefungoval a to je dôvod, opäť e, sme pri, no to máme pripomenuté, ako sme neefektívni. Pričom ja dúfam, že komisia sa vážne bude zaoberať e, zmenou smernice o boj, boji proti praniu špinavých peňazí na nariadenie, aby podstatným spôsobom zvýšila transparentnosť registra konečných užívateľov výhod, e, zvýši prudenciálny dohľad na rovni EÚ a že skutočne systém sfunkční. Kytos, Kytos, e, ďakujem pekne, vážená kolegyňa. A teraz e, pán López Aguilar. Minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, vítajte, e, pani komisárka Dali, v tejto rozprave o praní špinavých peňazí Siaha to už ďalej do minulosti. Pred eh, Luanda Leaks bol eh, Panama Leaks, Lux Leaks. Eh, ja som bol súčasťou výboru, ktorý sa tým zaoberal. Pozreli sme sa na závery, odporúčania sme dali, pozrieme sa, čo môže spraviť komisia. Teraz sme už pri piatej smernici takéhoto typu, kde sa snažíme lepšie podchytiť konečných užívateľov výhod tých bankových účtov. Zdá sa však, že situácia sa zhoršuje. Je viac korupcie, viac eh, predávania vplyvu. Vidíme, ako dcera bývalého angolského prezidenta je do toho zapletená. Musíme však chrániť aj biele vrany, eh, pretože je hrozné, že v niektorých krajinách, vrátane Portugalska, kde tá smernica o ochrane informátorov nebola implementovaná, sme svedkami toho, ako Rui Pinto je za mrežami a mali by to byť práve tí zločinci, ktorí tam majú končiť. Ďakujem pekne. Ďakujem, eh, pán kolega. A teraz eh, pán poslanec Brzinský. Minúta, nech sa páči. Viele už tutaj zostalo povedané. Eh, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že veľa toho zaznelo už. Opäť raz diskutujeme o týchto únikoch a uvažujeme nad tým, či pranie špinavých peňazí sa deje len v krajinách tzv. tretieho sveta, či je to obmedzené len na Afriku, či sú to len daňové raje. No, čudujme sa svete. Užívateľe výhod buď investujú, alebo miniajú svoje prostriedky v Európe. Takže veľmi jasne by sme mali povedať, že tie zločinecké živly sú väčšinou o krok vpred ako policia a orgány v členských štátoch a žiadne policajné zložky to nedokážu zvládať v prípade, že nebude koordinácia. Šesť krajín minulý rok eh, sa chystalo zriadiť eh, jednotný úrad, jeden orgán na boj proti praniu špinavých peňazí. A ja vám viem povedať, ako bývalý eh, minister vnútra Polska, že úspech tých služieb, ktoré som ja mal pod sebou, ktoré som monitoroval, ten pochádzal prevažne zo spolupráce s inými krajinami a s európskymi agentúrami a to je jediný spôsob, ako postupovať. Ďakujem pekne. A teraz eh, pán Rík, minúta. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. V mnohých členských štátoch legislatíva ohľadom boja proti praniu špinavých peňazí sa sprísňuje aj tým, že sa obmedzuje eh, priestor pre kasína a hazardné hry, ale takýto online hazardné hry ešte stále pomerne nedotknutelný, pretože funguje na globálnej, nadnárodnej úrovni. E, presvedčiť štáty, aby sa toho dotkli, je pomerne náročné. Moja otázka preto znie, či sú nejaké ďalšie plány, ako bojovať proti takémuto typu e, praniu špinavých peňazí a takýchto e, zločinských aktivít. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz ešte pán Manders, eh, nech sa páči. Eh, ďakujem, pán predseda. Stále viac eh, pranie špinavých peňazí zapája aj veľké banky v Európe. Oni by mali dostávať tie tresty, a nie iní. Teda oni by, im by mali byť vyrobené tie tresty. To je takto jednoducho povedané. Ďakujem pekne, pán Manders. Koniec rozpravy a dám priestor na reakciu. Ah, no. Aha, nie, zabudol som, vraví pán predseda, ospravedlňujem sa. Ešte je tu žiadosť od pána Polčáka. Nech sa páči, pán poslanec. Yeah, thank you, Mr. Chair. Um... Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, sme svedkami medzinárodnej zločineckej aktivity a zároveň aj našich nízkych právomocí a schopností riešiť túto situáciu. Ide o zločin bielých golierov, ktorý je veľmi sofistikovaný a ja by som chcel poďakovať samozrejme novinárom, ktorí sa podielali na odkrytí tejto aktivity a takisto oznamovateľom. Ukazuje sa, aké výrazné medzery máme, pokiaľ ide o ochranu oznamovateľov na medzinárodnom poli. A zároveň je pre mňa šokujúce, koľko európskych štruktúr mám na mysli bankové štruktúry alebo zverenecké, trastové, bolo zapojených do zakrývania práve podstaty vyvádzania peňazí a nezákonných aktivít v rámci Angoly. Čo s tým? Máme 5 smerníc. Zdá sa, že potrebujeme prekonať roztrištenosť, potrebujeme ich lepšie implementovať. Je bez pochyby nutné ich viac vybaviť kompetenciami. Teda mám na mysli príslušné úrady a hlavne zaistiť tie zisky. Nie je možné, aby zisky boli e, zaisťované len tak v mizivom percente, ako sa ukazuje napríklad v predchádzajúcich prípadoch. Ďakujem. Ďakujem. Grazie, Ďakujem pekne, pán poslanec Polčák. A teraz môžem e, nakoniec predsa len uzavrieť rozpravu spontánnu a teraz dám hneď slovo pani komisárke Dali, aby zareagovala v mene komisie. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne, poslanci, v mene komisie e, sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za to, že si vyhradil čas na to, aby viedol rozpravu o tejto aktuálnej téme a aj za záväzok ďalej posilniť všetky nástroje, ktoré máme na vysporiadanie sa so situáciami, ako je táto. Musíme e, doriešiť všetky tieto zistenia a som teda presvedčená, že sme už identifikovali spôsob, ako zabezpečiť integritu e, finančného systému únie, ako ju lepšie ochrániť. A chceme definitívne spolupracovať s medzinárodnými partnermi, pokiaľ ide o nové hrozby v tejto oblasti a je nevyhnutné, aby sme vynaložili všetko úsilie, aby sme sa ubezpečili, že súčasný legislatívny rámec bude plne a správne uplatňovaný. To sa týka aj ochrany informátorov alebo oznamovateľov a aby sme dali opakovaný stimul úlohy, úlohe, ktorú plní Únia, pokiaľ ide o zabezpečenie koordinovanejšej aktivity, koordinovanejších krokov. Ďakujem pekne. Ďakujem pani komisárka. A teraz zmene mene rady e, pani tajomnička, štátna tajomnička Brniač. Parlament. Ďakujem pekne poslankyne, poslanci. Ja som veľmi pozorne sledovala rozpravu a takisto som si vypočula informácie komisie. Využívam túto príležitosť a potvrdzujem dôležitosť, ktorú pripisuje predsedníctvo boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a teším sa na pokračujúcu prácu v tejto záležitosti. Predsedníctvo bude nadalej k dispozícii, pokiaľ ide o vymienenie si informácií o tejto téme, tak ako bude potrebné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, eh, drahá pani štátna tajomnička, koniec rozpravy. E, drahé kolegyne, kolegovia, mám pár oznámení. E, pán poslanec Nikola Danty opustil socialistov a demokratov a pridal sa Green New Europe od 13. E, februára, je to účinné, 2020. Druhé oznámenie. Poprosím vás, Pán kolega Gigold, pán kolega Karas, prosím vás. Ďakujem. Skupina Renew Europe oznámila predsedovi niektoré rozhodnutia, ktoré upravujú zloženie e, delegácií a je to s účinnosťou od 13. februára 2020. Ďalší bod programu vyhlásenie Rady a komisie, pokiaľ ide o humanitárnu situáciu utečencov na vonkajších hraniciach EÚ. Pripomínam, že je možné sa prihlásiť e, v zmysle spontánnej rozpravy a takisto použiť modrú kartu, či už štandardným spôsobom registrácie, ako aj elektronickým spôsobom. E, tie pokyny sú k dispozícii pri vchode do zasadacia miestnosti. Teraz e, dávam priestor pani Brniač za radu. Ospravedlňujem sa, ak vám komolím to Vaše priezvisko, bohužiaľ som to nedostal v podkladoch od útvarov. E, vážené poslankyne, poslanci, druhýkrát počas nášho predsedníctva máme možnosť e, diskutovať na plenárke humanitárnu situáciu utečencov na vonkajších hraniciach. Ukazuje tu dôležitosť, ktorú parlament dáva tejto záležitosti a plne to podporujeme. Predsedníctvo pozorne sleduje udalosti na všetkých migračných trasách a naďalej tak budeme robiť aj počas tohto pol roka. V roku 2019 celkový počet nezákonných prechodov na vonkajších hraniciach EÚ bol odhadom na úrovni 139 tisíc, čo je 6-percentný pokles v porovnaní s rokom 2018 a najnižšia úroveň za 6 rokov. Avšak e, zatiaľ čo stredná a východná Mediterána zase zaznamenala pokles e, v porovnaní z roku 2018. E, na tej východnej teda trase došlo k zvýšeniu príchodov o 50 Situácia na gréckých ostrovoch je osobitným zdrojom obáv. Ako sme všetci poznamenali e, počas poslednej plenárnej rozpravy v tejto veci 29. januára. Počet ľudí na Agejských ostrovoch dosiahol špičku asi niečo cez 40 tisíc migrantov. Prvýkrát od implementácie vyhlásenia EU Turecko sme dosiahli takéto vysoké počty. Grécka vláda prijíma konkrétne opatrenia, aby zlepšila situáciu. Oznámila novú národnú stratégiu, ktorej cieľom je ochrániť maloletých, ktorí dorazili, a teda majú pobyt v Grécku a chce takisto zvýšiť počet transferov e, na pevninu. V roku 2019 viac ako 35 tisíc migrantov bolo presunutých a tieto presuny alebo transfery pokračovali rýchlým tempom od začiatku roku 2020. Príchody e, stredo, teda, teda, teda východnou stredomorskou cestou e, ovplyvnili toky e, na juhovýchodnej, juhovýchodnej časti Európy 2019 viac ako 40 tisíc nezákonných prechodov hraníc v rámci západnej balkánskej trasy, 140 navýšenie v porovnaní s rokom 2018 od začiatku roka 2020 tlak na tejto trase sa zvýšil aj z dôvodu zimných podmienok, zimného počasia. Každopádne e, túto zimu je tlak vyšší v porovnaní s predchádzajúcou zimou. Naše predsedníctvo bude naďalej venovať e, výraznú pozornosť e, situácii migrantov a bude sa snažiť zvýšiť kapacity riadenia príchodu migrantov v tejto časti. A hlavne sa budeme sústrediť na Bosnu a Hercegovinu, tak aby sme zabezpečili primeranú ochranu populácie migrantov, e, kde podľa UNHCR viac ako 8 tisíc migrantov a utečencov v súčasnosti je prítomných, hlavne v severozápadnej časti. Situácia v krajine je náročná, Avšak za posledné týždne došlo k istému pozitívnemu vývoju, pokiaľ ide o zvýšenie primeraných e, záchytných kapacít. 3. februára eh, minister vnútra Božinovič, minister Chovácka, eh, sa stretol s pánom Radončičom, bosnianským eh, ministrom pre bezpečnosť. Ministri sa dohodli na posilnení spolupráce v niektorých kľúčových oblastiach. Implementácia zrýchleného readmisného procesu konania, ďalšia zvýšená implementácia zmiešaných hraničných hliadok a takisto posilnenie bosnianských jednotiek, alebo teda, teda jednotiek, alebo hliadok, pokiaľ ide o ochranu hraníc. Takisto e, budeme vyšľať spoluprácu, pokiaľ ide o boj proti pašerákom. To bola téma ministerského stretnutia neformálnej úrovni, neformálneho stretnutia 24. januára, kedy sa stretli ministri vnútra v Záhrebe. Minister Alančič e, hovoril, že Bosnia a Hercegovine chýba asi tisíc pohraničných pracovníkov, tak aby dokázali lepšie a efektívnejšie vykonávať kontrolu hraníc 93% prostriedkov, ktoré schválila EÚ Bosne a Hercegovine za minulý rok, to malo smerovať eh, do humanitárneho zaobchádzania s migrantmi. Len 7% išlo do posilnenia bezpečnostných zložiek. EÚ bude naďalej podporovať Bosnu a Hercegovinu v snahe zabezpečiť dôstojnosť a bezpečnosť všetkým migrantom, predovšetkým tým najzraniteľnejším. Pričom zároveň sa bude snažiť o stálejšie a také komplexnejšie riešenie. Budeme naďalej podporovať e, spoluprácu e, so všetkými partnermi v Západnom Balkáne. Takým celkovým zastrešujúcim cieľom našej, nášho úsilia je zabezpečiť, že migračné toky na našich hraniciach budú dobre riadené a že e, základné práva migrantov budú vždy dodržiavané. Očakávame, že nedávne kroky gréckej vlády prinesú pozitívne zmeny. Nová legislatíva Brazíl, ktorá nedávno nadobudla účinnosť e, v Grécku, by mala zrýchliť, e, zefektívniť azylové postupy, ako aj postupy návratu. Miera toho návratu alebo navracania bola príliš nízko, príliš dlho a návraty sú nevyhnutné z pohľadu riešenia migračných tokov. Plán gréckej vlády vrátiť 10 tisíc migrantov do konca roku 2020 je ambiciozným, ale je dosiahnutelný aj s nevyhnutnou podporou EÚ. Účinné návraty si vyžadujú aj dobrú spoluprácu Turecka. Aby sme sa ubezpečili, že situácia bude dobre zvládaná, je zároveň dôležité, aby partnery v Západnom Balkáne zvýšili svoje kapacity riadenia migrácie, tak v oblasti návratu a hlavne e, asistovaného dobrovoľného návratu, pokračovanie readmisných dohôd s tretimi krajinami, a ďalej e, zlepšiť vízovú politiku. Sme pripravení napomáhať im v tejto úlohe e, všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Pokiaľ ide o centrálnu stredozemnú trasu, e, v Líbii sa zhoršili podmienky migrantov z dôvodu bezpečnostných záležitostí, ktoré vyplynuli z vnútorného konfliktu v krajine. Aby sme zmiernili utrpenie migrantov a zadržaných utečencov v Líbie EÚ a jednotlivé členské štáty, E, vytvorili programy na úrovni UNHCR a IOM e, s Verejnským fondom pre Afriku. E, Medzinárodná organizácia pre migráciu dostala financie, aby podporovala dobrovoľné návraty do krajín pôvodu a aby poskytli núdzové humanitárne pomoc, núdzovú humanitárnu pomoc. Urobili tak pôsobným spôsobom. UNHCR dostala prostriedky na to, aby evakovali dotknuté osoby či zo Nigeru alebo do Rwandy s cieľom presídlenia do EÚ alebo iných prijímajúcich krajín. Takéto aktivity si vyžadujú našu ďalšiu podporu, hlavne z pohľadu stále prebiehajúceho konfliktu v Líbii. Na záver by som opäť rada